die sitzung ist wieder aufgenommen. schôdza bude pokračovať. Takže voči protokolu zo včera sú nejaké výhrady? Nie, takže protokol týmto môžeme považovať za schválený. A teraz prichádzame k nasledujú